No, ďakujem pekne. Program začal. Protokol včerajšieho zasadnutia máte k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? Vidím, že nie. Takže protokol.